bude k dispozícii na internetovej stránke Seance on Direct. Druhá, druhé oznámenie. E, litovské orgány e, oznámili zvolenie kolegyne Justiny Vitauskajte ktorá bude e, nahrádzať e, Viktora Uspackyča od 21. novembra 2012. Príslušné orgány Bulharskej republiky oznámili zvolenie Moniky Hans Panajatovej, ktorá bude nahrádzať Emila Stefana Stojanova od 6. decembra 2012. Týmto vítam našich, e, naše nové kolegyne. Pripomínam, že v súlade s článkom 3 odsek 2, e, pokiaľ e, teda sa e, nikto neohradí, Justina Bikauskajte a Monika Hans-Panajatová budú v parlamente pracovať a zastupovať svoje úlohy v jeho orgánoch. Tretia, e, tretie oznámenie, príslušné orgány e, Francúzskej republiky e, žiadajú o, odstranenie parlamentnej imunity pani Marine Le Pen. Toto je postúpené ďalej príslušnému výboru, teda výboru